Takže dámy a páni, pani podpredsednička komisie, vážené panie poslankyne, poslanci, ďalší bod programu je vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Turecku. Tento toto je ďalší bod našej rozpravy a dávam slovo teraz pani Mogherini. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi